Evening, Dobrý večer, kolegovia. Ak nie sú žiadne námietky k programu, budeme ho považovať za schválený. Čo sa týka jazykového pokrytia schôdze, nemáme dánče, dánske, malcké, chorvátske a írsko-gálske tlmočenie. A máme naplánované hlasovanie o 20. hodine 30. minúte. Prosím láskavo všetkých, aby sa na to pripravili. Ešte oznámenie schválenia zápisnice z 9. februára 11. a 12. apríla 2017. Ak nebudú námietky k zápisnici, budeme považovať túto zápisnicu za schválenú. Teraz prechádzame k jedinému bodu programu okrem hlasovania. Ide o prezentáciu komisára Juliana Kinga komisára pre bezpečnostnú úniu. Chcel by som sa poďakovať kolegom, ktorí sa zúčastnili prípravného stretnutia, ktoré prebehlo 5. decembra. Myslím, že to bolo vynikajúce stretnutie s Europolom, s oddelením pre internetové odvolávky. Ide o článok 19 a tiež išlo o strategický dialog. Myslím, že toto naše stretnutie bolo vynikajúcou prípravou na dnešnú prezentáciu. Postupne budú kolegovia prichádzať, ako sa budeme blížiť k hlasovaniu ale je dôležité naozaj eh, začať formálne, tak ako o tom rozhodli koordinátori. Dvakrát ročne sa zameriavame na konkrétne témy spolu s komisárom. Spomínate si iste, že 23. marca prebehlo prvé stretnutie zameralo sa na implementáciu a využívanie existujúcich informačných nástrojov v oblasti bezpečnosti. Teraz hľadiska o vzdielanie informácií. Dnes sa zameriame na protiteroristické opatrenia na prípravnom stretnutí sme e, sa dopracovali k dosť významným informáciám. V tomto kontexte dnes si chceme vypočuť priamo od komisára, aká je jeho analýza hlavného prístupu a tiež e, ako sa môžeme popasovať s teroristickou propagandou. Je to jedna z najzákladnejších vecí, ktoré stoja pred nami aj na prípravnom stretnutí, rezonovali ehm, rôzne opatrenia, ako napríklad redirekcia, taktiež kampaň zameraná na konkrétne správy, ďalej synchronizované správy, rôzne organizované iniciatívy. Taktiež sme ehm, získali veľmi kvalitný dokument, e, ktorý sa týka výskumu tejto oblasti. Ak ste sa k nemu ešte nedopracovali, tak si ho pozrite. Je to vynikajúci naozaj dokument od nášho výskumného centra. Sú to vlastne podklady k dnešnej schôdzi. Môžete si ich pozrieť aj e, následne po stretnutí. Vieme, že Únia už prispieva dobrovoľným etickým kódexom prostredníctvom jednotky v rámci Europolu. K tomu nám ešte pozrieť, poviete niečo podrobnejšie. Ale čo sa týka nedostatku spoločných definícií a nedostatok jasnosti, toto sú problémy, na ktoré kolegové upozorňovali aj minulú stredu. Toto je jedna z najzásadnejších vecí v našich eh, stretnutiach, ktoré prebiehajú dvakrát ročne. Teší ma, že dnes tu máme medzi nami komisára, postupne prichádzajú aj kolegovia. Pán komisár, dám vám slovo na 10 minút k tejto významnej téme a tiež by som, som rád spomenul, že kolegovia z osobitného výboru na boj proti terorizmu sú tiež prizvaní na toto naše stretnutie dnes večer. Pán komisár, dávam vám slovo na zhruba 10 minút. Nech sa páči. Je to nepochybne zaujímavá téma a potom budeme mať možnosť diskutovať. Ďakujem. Ďakujem za pozvanie na tento dialog o bezpečnosti. Musím povedať, že ste odviedli množstvo prípravnej, zaujímavej prípravnej práce. Neviem, či to náležite aj zohľadním, ale možno v otázkach a odpovediach na to bude priestor. Zameral by som sa tak trošku všeobecnejšie neskôr na naše úsilie v oblasti prevencie. Vzhľadom na to, že samozrejme prevencia je niekedy lepšia než liečba. Vyjadrím sa tiež k financovaniu terorizmu ako môžeme odstaviť teroristov od tých finančných zdrojov. Zameriam sa však aj na to, ako sa venujeme radikalizácii, ako reagujeme na varovné signály, ako môžeme šíriť pozitívne signály najzraniteľnejším komunitám a jednotlivcom. Ože že ďalej sa posúvame v tejto oblasti, o to jasnejšie sa ukazuje, že je potrebné zamerať sa na skutočné príčiny radikalizácie k násilnej ideológii a tiež že treba posilniť našu odolnosť na úrovni komunity jednotlivcov proti teroristickej propagande. Internet zohráva veľmi významnú úlohu v mnohých útokoch. Videli sme to aj v posledných mesiacoch napokon. Ďalej eh, internet sa využíva na to, aby sa nabrali jednotlivci skupiny na radikalizáciu, taktiež teroristické činy a zločiny sú eh, závažné na internete aj mimo internetu. Akákoľvek stratégia proti terorizmu toto bude musieť brať veľmi vážne na vedomie. Žiadna organizácia alebo orgán to nezvládne samo sebe. Túto úlohu myslím, že to eh, vyplynulo aj z niektorých informácií, ktoré ste eh, dostali nedávno. Priemysel vlády, občanskú spoločnosť musia byť súčasťou tohto procesu ako viete, Európske internetové fórum zahrania členské štáty, ostatné partnerské krajiny, FT, taktiež Europol, ako aj odborníkov zo siete na upozorňovanie na radikalizáciu, ako aj zastupcov akademickej obce. A tiež o, sú tam osoby, ktoré sa venujú tejto oblasti, ako aj veľké internetové firmy. Je to fórum, ktoré využívame na to, aby sme e, dali priestor k týmto hlasom už e, posledné dva roky toto fórum odvádza veľmi dobré výsledky aj z hľadiska propagandy, aj eh, z hľadiska šírenia eh, alternatívnych eh, vyhlásení, ako viete. Nedávno prebehlo tretie ministerské stretnutie v Bruseli. Na konci tohto stretnutia komisár Avramopoulos a ja sme mali pocit, že sa uberáme správnym smerom Najväčšie internetové firmy využívajú e, čoraz viac automatickú detekciu. 100 tisíce postov boli e, zachytených, stiahnuté z internetu, z Twittera, taktiež YouTube, Facebooku a taktiež e, Tasteback. Teda tagy, ktoré zabránia, aby sa takýto nepovolený kontent vracal späť na internet, obsahujú už 40 tisíc prvkov toto oddelenie na e, úrovni Europolu, e, stretli ste sa s ním nedávno, aj ono významne prispieva k tomuto procesu. Už stiahli 40 tisíc e, kusov obsahu v tejto oblasti, ale je dôležitejšie ešte to, že pracujú so toľkou menších platform, teda nesnažia sa obsahovať tie väčšie platformy, ale menšie členské štáty to tiež berú veľmi vážne. Investujú aj oni veľké úsilie, aby informovali na takéto nepovolené obsahy na internete, aby sa stiahovali Ešte stále sme nesplnili všetko, čo sme chceli. Sme na dobrej ceste, ale ešte stále máme toho pred seba veľa. Musíme tento proces urýchliť, musíme monitorovať, čo sa presne robí, aby sme si mohli byť istí, že tento proces prebieha konzistentne, transparentne. Nemáme zatiaľ konzistentné čísla o rýchlosti stiahovania takéhoto obsahu na úrovni 20 a taktiež sedmičky sa hovorilo o tzv. zlatej hodine, teda čo sa týka lehoty stiahnutia takéhoto obsahu, tiež musíme vyhodnotiť, nakoľko rýchlo sa darí stiahovať takýto obsah a, a tiež nakoľko sa o tom posúvajú informácie aj našim oddeleniam. A aj keď tie najvýznamnejšie platformy sú súčasťou tohto procesu ešte stále viacero mal, malých a stredných firiem nie je súčasťou tohto procesu v plnej miere. Vieme, že tí, ktorí šíria propagandu, práve hľadajú takéto slabé miesta. Ak e, veľké platformy ich nepustia, tak sa obrátia na tých menších hráčov. Musíme teda získať e, všetkých na našu stranu. Musíme teda e, obchytiť celý ekosystém týchto platformiem. Sme odhodlaní vnímať to naďalej dobrovoľne, tak toto prebiehalo aj doteraz, ale tak ako o, zaznieva aj v liste predsedu komisie Junckera, vyhodnotíme, či budú potrebné ďalšie doplnkové opatrenia, aby sme zaistili čo najrýchlejšie odhaľovanie a stiahovanie nezákonného obsahu z internetu, vrátanie pozitívnych opatrení, aby sme doplnili existujúci právny rámec. Ešte tu je ďalší cieľ a síce šíriť um, vyvracajúce informácie k týmto nesprávnym informáciám a to tiež snahe bojovať proti radikalizácii a násilu na internete. Uh, aj tu sa musíme zamýšľať nad tým, ako osloviť týchto mladých ľudí, ako im zabrániť tomu, aby si zničili svoj vlastný život a ešte s horšími dôsledkami. Internet môže zohrávať aj pozitívnu úlohu tým, že dokážeme obsiahnuť e, tých e, sklamaných, e, skôr mútených. O tom sme hovorili aj minulý týždeň na internetovom fóre. Hovorili sme o teraz dosiahnutých výsledkoch, ktoré sú aj veľmi dobré. Snažíme sa zvyšovať um, emancipáciu občianskej spoločnosti, aby sme eh, je dali väčšiu možnosť. Eh, už sa rozbehlo viacero programov v hodnote zhruba 10 miliónov eur eh, vo viacerých fázach. Tým doplňame národné programy, ktoré podporujú aj tieto technologické firmy. V prvej fáze sa zorganizovali e, školiace podujatia s občanskou spoločnosťou s účasťou viac ako 250 e, organizácií z celej EÚ. Práve sme spustili výzvu na konkrétne návrhy, aby sme vyzvali takéto mimovládky, aby sa uchádzali o financovanie, to je v hodnote 6 mili- miliónov eur. tele projekty na bojovať proti násilu na internete a aby sme poskytovali tiež alternatívy. V príprave tohto návrhu sme vychádzali z mnohých odporúčaní, ktoré ste nám posunuli vy z vášho výboru a opäť sa to objavilo aj na nedávnom stretnutí. Táto kampaň musí byť súčasťou rozsiahlej stratégie komunikačných a aj iných opatrení na internete aj mimo internetu. Mm, mali by sme posunúť e, iniciatívy na internete aj priamo do praxe. Tiež je potrebné konkrétne sa zamerať na cieľové publikum, aby sme eh, dokázali osloviť tých najzraniteľnejších. Tiež je potrebné jasne zadefinovať eh, merateľné, reálne ciele, ktoré sa budú dať potom aj eh, vyhodnotiť. Tiež musíme zlepšiť naše porozumenie násilných fóriem radikalizácie, aby odborníci z praxe boli lepšie vybavení nastaviť konkrétne opatrenia a naše výzvy na, výskum s cieľom dopracovať sa k vedeckým nástrojom, by sa mali využívať aj v boji proti radikalizácii. Už máme viacero projektov, ktoré sa zameriavajú na odhaľovanie teroristického obsahu na internete. Financovali sme zatiaľ 15 takýchto projektov v posledných rokoch zhruba, v hodnote zhruba 13 eh, miliónov eur. Naša sieť a naše Centrum excelentnosti pomáha občianskej spoločnosti mimovládkám v tejto oblasti, aby si vymieniali poznatky, skúsenosti, aby sa navzájom od seba učili. Tiež e, členské štáty môžu využívať zdroje, ktoré sú k dispozícii v snahe zvyšovať efektivnosť týchto kampaní na úrovni občianskej spoločnosti, ale aj iných úrovniach. E, sieť, ktorá tu už bola spomenutá, pomáha členským štátom v ich jednotlivých e, národných iniciatívach. Toto všetko sú teda dôležité kroky, ale súhlasím s vami. To, čo hovoríte vo vašej správe, je naozaj pravda, že strategická komunikácia musí byť naďalej kľúčovou súčasťou eh, našej protiteroristickej činnosti. Nedávno sme vytvorili expertnú skupinu na vysokej úrovni na boj proti radikalizácii, ktorá zahrňa zastupcov komisie, členských štátov, odborníkov z praxe, taktiež výskumníkov a rôznych iných, ktorí sa snažia spoločne osloviť um, vzdelávacie inštitúcie, verejné eh, orgány, teda tí, ktorí sú priamo v kontakte s nimi, aby tam boli nastavené správne. Ehm, v súvislosti minulý týždeň prebehlo eh, už predmetné stretnutie, snažíme sa eh, bojovať proti propagande, snažíme sa posilňovať naše inštitúcie, ktoré sa už venujú tejto oblasti, tiež sa žiada o rozsiahlejšia štrukturovaná reakcia zo strany Európskej únie. Snažíme sa teraz eh, vyhodnotiť, ako by Európska únia mohla podporovať členské štáty, ich orgány, a ich mimovládky v tejto oblasti. Na záver, eh, už mám totiž len naozaj niekoľko sekúnd, ak dovolíte, ešte by som v krátkosti sa vyjadril k financovaniu terorizmu. Viem, že je to téma vám veľmi blízka. Chápeme, že všetci, že toto je veľmi dôležitá práca, ktorú tu odvádzame a taktiež bol zaznamenaný dobrý pokrok. Myslím si, že bolo dobré ukončiť práce na 5. revízii eh, smernice hľadom prania špinavých peňazí ešte pod estonským predsedníctvom a kolegovia pani Sargentiny, pán Karinš na tom taktiež veľmi tvrdo pracovali. No a taktiež komisia musí zaznamenať pokrok, budeme sa snažiť, ako to len bude možné. Toto je zásadná záležitosť, transparentnosť, dôvera. Všetko toto je veľmi dôležité. Čo sa týka e, centralizovaného bankového registru, to je taktiež dôležitá otázka v rámci boja proti terorizmu. A preto vám želám veľa šťastia, alebo všetkým nám v rámci ďalšieho trialógu. Taktiež tu máme smernicu, ktorá by harmonizovala e, trestnoprávne sankcie pri porušovaní ustanovení smernice pre pranie, proti praniu špinavých peňazí. Hlasovať sa mu to bude dnes večer a ďakujem za odvedenú prácu. Taktiež by som chcel uvítať pozitívny výsledok hlasovania minulý týždeň na vašom spoločnom zasadaní ohľadom e, posredné ustanovení v súvislosti s bojom proti tomu, aby e, hotovosť opúšťala Európsku úniu a za príslušné hlasovanie. Tretí spis v rámci balíčka bolo vzájomné uznávanie e, príkazov pre zmrazenie aktív pochádzajúcich z kriminálnej činnosti a tu som zaznamenal prácu pani Grisbeck. Skutočne toto chcem pochváliť. A Dúfam, že to bude ukončené ešte pred letnou prestávkou budúceho roku. Prečo tom hovorím? Máme tu balíček ohľadom e, kybernetickej bezpečnosti, ale taktiež balíček ohľadom e, boja proti podvodom a taktiež e, falšovania nehotovostných form, foriem platieb. Taktiež toto je téma, ktorou sa zaoberáme. Navrhujeme smernicu, ktorá by orgánom precizovania práva dala prístup k národným e, registrom bankových účtov, aby boli pripravení na nové podmienky, aby boli v rukách nové nástroje a príslušné údaje by si mohli potom vymieňať e, s podobnými orgánmi v ďalších členských štátoch. Ďalej tu máme spoluprácu eh, medzi eh, oddeleniami v oblasti finančnej spravodajskej služby. Je eh, treba samozrejme zaručiť primeranosť všetkých ďalších opatrení v rámci boja proti tej, tomuto typu kriminality a terorizmu. Ja a komisár Avarmopoulos taktiež sa budeme onedlho zaoberať otázkou interoperability O tom sa tu taktiež diskutovalo a pokiaľ budete súhlasí, tak sem môžem opäť prísť hneď po tom, čo zajtra predložíme tieto návrhy. Takže už možno začiatkom januára. Ďakujem, prepášte, som pre, prekročil prídelený čas. Ďakujem, pán komisár. Skutočne členovia tohto výboru odvádzajú dobrú prácu na viacerých spisoch. Dnes nás tu nie je toľko, ale určite všetci odvádzame obrovský kus práce, legislatívnej práce. Ďakujem. Takže teraz by som udelil slovo kolegom. Najprv ešte možno otázka z mojej strany. Takže môžem sa opýtať len rýchlu otázku? Je to v poriadku? Dobre, kolegovia na to nezareagovali úplne pozitívne, ale iba krátka otázka ohľadom tej prípravnej schôdze, ktorú sme mali. Chcel by som len vedieť, ako to bude presne vyzerať. Otázka ohľadom rozsahu, ako budú tie jednotlivé modely fungovať, aby sme mali nejaký konkrétny prehľad, kde sa momentálne nachádzame, približne, nakoľko je to veľká vec, bude sa to týkať napríklad extremistického obsahu online, ktorý napríklad vyzýva k spáchaniu nejakých teroristických aktov. Ako bude sa to týkať napríklad nejakých e, služieb. Ja viem, že toto je veľmi dôležité, toto nie je smerované na e, bežných ľudí, toto je smerované na veľmi špecifické skupiny ľudí, ktorí sa týka tento obsah. Máme štatistiky Europolu, ale chcel by som vedieť, nakoľko je to teda veľká záležitosť a kde sa momentálne nachádzame. Zoberiem koordinátora ako prvá pani Griesbeck. Začneme za EPP. Vy zastupujete pani Mecolu. Takže pani Holmajer najprv z EPP. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím, že som to doplietol, pardon. Trošku sa to stratilo. Nech sa páči. Natali, môžeš pokračovať. Everyone's, everyone's either in a very gentle mood or tired today. I would say it's, I would say it's... Všetci ste unavení, takže Natali, prosím, po, môže pokračovať. Merci. Eh. Ďakujem pekne, drahý pán predseda, vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia. Ďakujem za to, že ste si našli čas v pondelok večer, takto na začiatku plenárneho týždňa. A zároveň by som sa vám chcela poďakovať aj za to, ako ste e, viditeľní v tejto tematike v Európe, v celej Európe v kontexte boja proti terorizmu. v oblasti zvyšovania bezpečnosti. Veľmi pozorne som si vypočula vašu prezentáciu, taktiež som dostala k dispozícii e, zápisnicu z prípravného stretnutia o bezpečnostnom dialogu a tiež som mala možnosť účastniť sa čiastočne na stretnutí fóra minulý týždeň, kde boli eh, mnohé veľmi pozitívne signály, pozbudivé signály, čo sa týka eh, tejto spoločnej schopnosti postupovať čo najrýchlejšie, a zamerať sa na mladých ľudí, eh, sú to ľudia, ktorí sa dopúšťajú týchto smrteľných útokov v Európe a sú súčasťou e, celosvetovej siete. Chcela by som nadviazať na to, čo ste spomenuli vo svojej prezentácii, a síce vytvorenie akejsi proti, agendy proti retoriky. Je to súčasťou našej spoločnej stratégie boja proti e, tejto teroristickej propagande. Vieme taktiež, že na európskej scéne neprebiehajú len prípravy um, teroristických útokov z vojnových zón, ale prebieha to aj na digitálnej sfére a aj tam sa spôsobujú obrovské škody. Teda chcela by som sa zamerať na analýzu postupov členských štátov v tejto oblasti, tak ako ste spomenuli. E, je to tak, že všetky členské štáty uplatnili v praxi alebo uviedli do praxe iniciatívy, typu oficiálnej kampane boja proti takýmto teroristickým vyjadreniam a snažil sa aj vyvracať takéto teroristické tvrdenia. U nás vo Francúzsku, dajme tomu, sme rozbehli kampane Stop džihadizmu. Prebieha to tak aj v iných členských štátoch? Už sú pozitívne signály aj v iných členských štátoch. Chcem sa opýtať, či aj v iných členských štátoch sú to kampanie podobného typu a tiež ma zaujíma konkrétnejšie a myslím aj na iných kolegov, ktorí sú tiež veľmi aktívni v tomto výbore pre boj proti terorizmu, či e, vzhľadom na prehľad, ktorý máte k dispozícii, či v takýchto nástrojoch v niektorých členských štátoch sú aj dajme tomu niektoré nástroje, ktoré sa osvedčili ako výkonnejšie, ktoré by sa mohli označiť za možno teda efektívnejšie hľadiska dosahovania výsledkov a mohli by sa tým pádom šíriť ďalej. Again. Ďakujem. No, opäť toto bola dobrá otázka, pretože na prípravnej schôdzi bolo jasné, že toto je otázka, ktorú poháňajú ženské členské štáty a nie my. Takže toto bola zaujímavá poznámka zo strany expertov. A teraz Monika za EPP. Ďakujem, pán eh, predseda, pán komisár. Ja v tejto súvislosti mám taktiež pár otázok. Ako nám povedal belgický expert na terorizmus, salafistická scéna začína byť aktívna už pri deťoch, ktoré sú, majú možno 6-7 rokov, používa nejaké subtilné metódy možno, aby ich nalákali. A v niektorých prípadoch zažívame aj to, že aj možno priatelia alebo rodina sú tu aktívni. My sme minule zistili pri navšteve rôznych krajín, že teraz sa vracajú z tých konfliktných zón viacej detí a žien. No a napríklad v Maďarsku sa k ním chovajú celkom heterogéne. Tieto deti sú často uh, veľmi traumatizované, majú napríklad v 8 rokoch také skúsenosti, že boli školené, aby zabíjali, aby bojovali. Takže tieto deti sú skutočne ťažko traumatizované, veľmi poškodené psychicky a tie ženy, matky sú často veľmi radikalizované, takže sú tuto nejaké dohody medzi členskými štátmi, je tu nejaký koordinovaný postup, ako sa postaviť a zaobchádzať eh, s takýmito ženami navrátilkyňami a taktiež s ich deťmi, ktoré sú ťažko traumatizované. Druhá otázka. Potom, teda vy ste hovorili o financovaní terorizmu, máme tu opäť otázku Panama Papers tento týždeň, bude sa o tom opäť hovoriť. Máme takéto problémy aj v rámci EÚ a preto je veľkým prekvapením, že na zozname štátov, ktoré ponúkajú takéto e, daňové medzery, nenájdeme žiadny členský štát EÚ, napriek tomu, že vieme, že také štáty sú. Takže toto ma trochu znepokojuje, že my sami sa k sebe chováme veľkorysejšie než k iným. Viete, o ktorých hovorím, o ktorých štátoch a že niektoré členské štáty sú veľmi zdržanlivé a nechce sa im intenzívne e, dodržiavať európske štandardy, čo sa týka nejakých krokov, ktorými sa uzavreli tieto nedostatky v oblasti e, daňovej. Čo sa týka terorizmu, tak samozrejme tam sú mnohé veci, alebo mnohé oblasti, ktorých sa to týka, ale v tejto oblasti si myslím, že nie je nejaký jednotlivý, jednotný štandard tak aby sa tomuto dalo čo do najväčšej miery vyhnúť. Ďakujeme. Birgit za SAD. Ďakujem. Ja som tiež veľmi unavená, takže budem hovoriť po nemecky. <laughs> Zunächst einmal, ähm, Takže pán komisár King hovoril o prevencii a toto súvisí aj s financovaním terorizmu a toto je samozrejme problém, ktorý je zároveň veľmi komplexný. Máme určité možnosti zasiahnuť, pokiaľ si to dobre zorganizujeme, teda v prípade finančných tokov v rámci EÚ, ktoré EÚ prechádzajú alebo z nej odchádzajú. Samozrejme, je tu problém e, financovania zo strany tretich krajín, pre teroristické skupiny v EÚ. Takže aké možnosti sú tam? Máme aj informácie o tom, z ktorých krajín alebo z ktorých regiónov prichádzajú nejaké zvláštne finančné toky. No a tu už nebudem hovoriť o tom, že v minulosti a niektoré tzv. západné štáty možno nie priamo finančne podporovali teroristov, ale diktátorov, áno. A Hovorím to preto, lebo keď hovoríme o príčinách terorizmu, tak sa musíme aspoň do budúcnosti, alebo v budúcnosti pozrieť na to, prečo existujú nestabilné štáty Afganistán, Irak, Irán, Sýria a nakoľko sa na tom zúčastnili štáty západu. Čo sa týka prevencie alebo boja proti príčinám terorizmu, tak tu je dôležitý aj náš postoj k tretím krajinám. Toto je dôležité. Toto je súčasť nášho zistenia, čo môžeme robiť. Sú tu technológie, pomocou ktorých sa aj tu u nás radikalizujú ľudia. No a pani Holmaja kolegyňa, hovorila o e, tom belgickom policajnom úradníkovi, ale aj tak s ním sme hovorili, ale aj v USA nám napríklad povedali, že pokiaľ je tá možnosť v prípade mladých alebo detí zasiahnuť, pokiaľ tieto deti sú radikalizované, tak samozrejme je tu nutná potrebná polícia, ale potrebujete aj príslušné sociálne prostredie, takže školy sociálnych pracovníkov, církev a ďalšie organizácie, ktoré by zasiahli. Otázka tých teroristických obrázkov a videí na internete je dôležitá, taktiež e, otázka toho, ako na to reagovať. Čo týka financovania terorizmu, tak tam je potrebné, aby tie posolstva, ktoré vysielame smerom k ľuďom, boli možno e, vytvárané v závislosti od toho, v ktorom členskom štáte to bude. Nie je, jas, nie je ani možné vytvoriť nejaké jednotné európske posolstvo. Takže to ma zaujímalo od pána komisára, aké sú tu skúsenosti z jednotlivých členských štátov, ako to môže prebiehať. My, myslím si, že to bolo minulý týždeň, sme už o tom hovorili, ako by pomohlo vymazať určité obsahy. No a podľa mňa sme sa v podstate zhodli na tom, že sú tu veci, ktoré jednoznačne by sme mali vymazať, ale potom sú tu nejaké šedé zóny, a tam je treba sa pozrieť, ako môžeme spolupracovať so súkromným sektorom, aby sme napríklad zabránili tomu, že sa bude mazať obsah, ktorý nie je jednoznačne e, kriminálneho charakteru alebo teoretického charakteru. No a ešte na záver chcem hovoriť o otázke prevencie a nielen zabraňovania e, činov, to nie, je vždy možné, ale taká prevencia, ktorá je stále dôležitejšia. Myslím si, že nie vo všetkých členských štátoch, bo skôr v žiadnom, sa to zatiaľ riadne nerieši. Neviem, či máte konkrétne čísla, ale čo sa týka čísel a nasadenia personálu, tam mám skôr dojem, že potrebujem byť aktívnejší v prípade veci ako napríklad eh, interoperability, údajov o cestujúcich, o detských pasažieroch a ďalej v súvislosti s deradikalizáciou a prevenciou. Možno ešte tam sa to len rozvíja, ale možno už ste na niečo mysleli a dokážete nám to vysvetliť. Ďakujem, Judith, za zelených. Ďakujem. A ďakujem aj komisárovi za to, že tu hovorí o smernici o planí prvých peňazí. V stredu večer začne už 9. trialóg. Už sa to ťahá dosť dlho. Je to jedna vec, ktorá ma trochu sklamala. Sice takých vec je tam viac v rámci tohto spisu, ale táto jedna predovšetkým vo svetle tejto diskusie, na by som sa upozornil, my sme boli s výborom eh, TER na Europoli. Minulý týždeň v piatok Rob Wainwright hovoril o tom, že potrebujeme e, Európsku úniu v oblasti finančnej spravodajskej činnosti, aby sme mohli bojovať proti praniu špinavých peňazí a proti tým ľuďom, ktorí využívajú e, kriminálne e, finančné prostriedky pre financovanie teoretických činov. Takže potrebujeme Európsku úniu v tejto oblasti. Ja som musela sklamať lebo tie formulácie, ktoré sme mali v návrhu textu, už boli asi vyškrtnuté úplne, pretože členské štáty to nechcú, hovorí sa tam o, o suverenite, nie je tam vraj na to priestor a ja vidím, že členské štáty tam nechcú dať v podstate ani možno nejakú revíznu doložku, aby sa to mohlo v budúcnosti ošetriť, aby sme mohli bojovať prostredstvom takýchto FIU proti E, praní špinavých peňazí. Takže pokiaľ chcete bojovať proti terorizmu, tak musíte spolupracovať. A pokiaľ nie ste ochotní spolupracovať e, v súvislosti s financovaním týchto činov, tak to je smutné. Teraz tá retorika. E, áno, príprava bola dobrá, zaujímaví rečníci, dobrá správa, ale je dosť ťažké hovoriť o takéto retorike v na no takéto verejnej platforme, čo funguje, čo nefunguje. Toto sú asi tie triky, o ktorých by sa nemalo verejne diskutovať. Takže myslím si, že o tom je trochu ťažké tu diskutovať a preto mám takú všeobecnejšiu otázku. to zmazanie možného teoretického obsahu, to robí internetová jednotka tým, že internetovým operátorom povie, že, e, že takýto obsah nerešpektuje ich vlastné štandardy. No a samozrejme dochádza to aj k nedorozumeniam. Minulý piatok v Europole sme hovorili s takým s holandským antiteroristickým koordinátorom. U nás v Holandsku sa zmazávajú údaje a obsah len pokiaľ je to skutočne kriminálneho charakteru. Pokiaľ je tam nejaká sankcia. Ale tá všeobecná politika si myslím, že je iná. Mohli by sa k tomu trochu vyjadriť? Pretože pokiaľ budeme pracovať na tom, že Europol bude zmazávať takýto obsah, tak je treba, aby sa to nestávalo v prípadoch, kde tento obsah v podstate nie je použiteľný pred súdom a nemôže viesť nejakému trestu. No a posledná otázka. Neustále sa diskutuje o retorike zoči voči tým, ktorí sa potom radikalizujú ako moslimskí extrémisti. Ale vidíme v rôznych analýzach teoretické hrozby v EÚ, v rôznych krajinách, vidíme, že je tam extrémizmus v rámci extrémnej pravice, ktorý narastá. Máme tam taktiež činy zo strany extrémnej pravice. Takže aké kroky robíme v tejto oblasti, čo týka teda reakcií na činy tieto, tejto skupiny? Ďakujem. Ďakujem pekne. Ešte traja. Pán Nezdovský. Pán Zdechovský. Neviem, či som mal dostať slovo, pretože nie som ani koordinátor, ani predseda žiadneho výboru ale trpezlivo budem čakať, pretože som na túto diskusiu čakal. Bohužiaľ 5. decembra som tu nemohol byť z toho dôvodu, že som bol na misii v Nepále. Poďme ale k financovaniu. Pán komisár, vy ste mi odpovedali, že financovanie terorizmu, že bitcoiny, to, to je taká blbosť, že sme si to nejako vymysleli, že je to kravina Nedávno som poslal otázku spolu s dvoma kolegami, kde sme sa vás na to pýtali, na financovanie virtuálnymi menami práve rôznych trestných činov. A dostal som odpoveď, povedal by som od hodnú študenta práva, to je odpoveď, ktorá bola veľmi všeobecná, nič nehovoriaca. Pritom nedávno sme mali diskusiu a výmenu názorov s ľuďmi z tajných služieb, ktorí nás upozorňovali napríklad na to, že v Bulharsku boli zabavené pomerne vysoké čiastky v bitcoinoch, ktoré teraz robia Bulharsko jedno z najbohatších krajín. Chcem sa spýtať, či skutočne o týchto veciach diskutujete a či v rámci boja proti teroristickému financovaniu sa rozprávate aj o virtuálnych menách a o tom, ako zabraniť tomu, aby boli zneužité k financovaniu terorizmu. Potom druhá vec, ktorú ste hovorili, transparentnosť. V Európe máme kopu firiem a ja si môžem veľmi rýchle založiť firmu aj v Spojenom kráľovstve a môžem cez tú firmu, tzv. offshore firmu, e, prehnať strašne rýchle peniaze a bez toho, aby kdokoľvek vedel, môžem z toho financovať, zaplatiť, e, čo chcem, pretože ďalšiu firmu si vytvorím na Cypre a nie je tu vôbec transparentnosť vlastníctva, transparentnosť štruktúr a myslím si, že to je ďalší problém Európskej únie. A chcem poznať váš názor, či proti tomu sa chystáte nejako bojovať. Tretia vec, korene radikalizácie. Zmenili ste časť, ale ja sa chcem spýtať konkrétne. Nedávno sme si pripomenuli teroristický útok v e, Charlie Hebdo. A tam dokonca počas vyšetrovania sa ukázalo, že Sharif Ilsaid a bratia, teda, ktorí boli zodpovední za tento útok, boli radikalizovaní, respektíve minimálne jeden z nich bol radikalizovaný e, vo vezení Jamalom Beghalom. Dokonca bol na zozname Non-Flight Terrorist Screening Center, ale tento Jamal nebol sledovaný francúzskými eh, službami, pretože francúzske služby uviedli, že nemajú dostatok financií, ale nevykazoval žiadnu otvorenú činnosť, ktorá by poukazovala na to, že je terorista a potom zautočil. Aký je váš pohľad na vec? Pretože takýchto ľudí, ktorí sú v týchto zoznamoch, je pomerne veľa a my nemáme e, v súčasnej dobe financie na ich sledovanie. A posledná otázka, dovolte mi troška osobná. Predstavte si, že ste z malej členskej krajiny Európskej únie a že počas 14 dní na vašom facebookovom profile niekto napíše 3000 krát, že budete vysieť, že, vás, že vás obesia, obesia vás, vašu rodinu, príbuzných a známych Predstavte si, že z tohoto malého členského štátu, tom ako europoslanec, nahlásite, že máte takýto problém, nahlásite to Facebooku a predstavte si, že do 7 dní vám nikto neodpovia, Že po 7 dňoch, aj napriek tomu, že sú tam obrázky obesených ľudí, že vám napíšu, že sa vlastne nič nestalo. Myslíte si, že ľudia v Európskej únii budú veriť, že skutočne bojujeme proti terorizmu? Myslíte si, že skutočne tie veľké spoločnosti ako Facebook sa nesmejú nášmu boju a že skutočne spolupracujú? Chcel by som vedieť, aký je váš názor na túto problematiku. Ďakujem. Mal by som sa zmeniť o tom, že v rámci prípravnej schôdze sme pozvali aj Google ale nemohli prísť, zrušili účasť na poslednú chvíľu, keď sme hovorili o zapojení odvetvia v rámci teda tohto prípravného stretnutia. Pagáta Potomandua. Ďakujem, pán predseda. Takže, pán komisár, ďakujem za tú správu, ktorú ste na to predniesli, pretože vieme, že sa snažíte štrukturovať e, obsahy, ktoré súvisia e, s tou časťou, ktorá hovorí o prevencii. Kolegyňa predrečníčka hovorila, ja si myslím, že má úplnú pravdu, povedala, že operatívna časť sa rozvíja oveľa profesionálnejšie, silnejšie, než tá časť preventívna. No a možno je nevyhnutné teraz keď komisia má na to väčšie prostriedky a členské štáty lepšie plánujú v oblasti prevencie. Tam to najdôležitejšie sú lokálne plány. Nemáme tam žiadne mapovanie, predstavujem, myslím si, že sú to plány, ktoré sú dosť e, nedávne takže nemáme údaje. Pozerám sa tu na nejaké veci, ktoré prídu, na nejaké kroky, napríklad e, tá metóda presmerovania, spolupráca s Googlom, e, alebo medzi Googlom a rôznymi telesami a vidím, že tam je aj prvý tweet zo 7. decembra, takže je to skutočne veľmi nedávne. Keď sa pozrieme na Jigsaw, tak nevidíme kto je za tým. A toto vytvára taký pocit neistoty. Hovorím to, pretože ma to tak upútalo. Ďalšia vec, pán komisár, hovorili ste o prostriedkoch, hovorili ste o prostriedko, ktoré sa využívajú už celé roky, hovorili ste o nových veciach, ktoré prichádzajú. Nemáme tu prostriedky 2020 eh, a tak ďalej, ale všetky tieto prostriedky, všetky tieto peniaze, táto neformálna časť eh, vytvárania toho prostredia pre prevenciu. Mňa by zaujímalo, či do blízkej budúcnosti máte naplánované to, že budete merať, nakoľko bolo účinné všetko to, čo ste nám tu dnes porozprávali v súvislosti s prevenciou. Či máte napríklad aj nejaké plány, pre školenie školiteľov, aby tam boli použití ľudia, ktorí majú skúsenosti z boja proti terorizmu. No tu nebudú nielen e, inteligentní ľudia, ktorí majú dobré zámery, ale nikdy nestali tvárou v tvár nejakému fanatikovi, pretože majú skúsenosti z nejakej trochu nevinnejšej oblasti. No to je asi všetko, to si myslím, že je zatiaľ to najdôležitejšie. Chcela by som vás skutočne poprosiť, aby ste nadalej pracovali na tom, aby toto, čo súvisí s prevenciou, bolo štrukturovanejšie. A taktiež všetky tie rôzne e, kontexty, ktoré máme v Európskej únii, musia byť zobrané do úvahy, nielen niektoré. A aby školitelia boli takí ľudia, ktorí majú praktické skúsenosti. Ďakujem. Mr. Jurek, please. Ďakujem pekne, pán Jurek. Jurek, alebo som to trafil. Jurek. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán komisár, za všetky informácie, ktoré ste poskytli. Povedali ste, že sa musíme sústrediť na tie skupiny, ktoré sú mimoriadne náchylné na radikalizáciu a že musíme bojovať proti tým príčinám terorizmu. A chcel by som sa spýtať, e, všetci máme vlastný názor na túto tému a snažíme sa aktualizovať informácie, ktoré máme. Chcel by som ale vedieť, ako komisia definuje tie skupiny, ktoré sú najviac zraniteľné, najviac náchylné na terorizmus, ako aj vidí tie príčiny terorizmu, ktorým by sme mali predchádzať. Ana Gomez. Áno, samozrejme je veľmi ťažké eh, bojovať proti tej retorike alebo ideológii. Keď členské štáty nerobia dosť na to, aby podporili integráciu prostredníctvom sociálnej inklúzie a tak ďalej. Ale moja otázka na vás je, do akej miery je respektíve nepomáha takéto ideológii alebo takomuto rozprávaniu aj tá skutočnosť, že členské štáty umožňujú krajinám ako Sávské Arabia a iným e, platiť imámom v mešitách a iných e, podobne uvažujúcich, ideologicky zameraných školách, či to nie je zdroj šírenia to ich najradikálnejších extremistických názorov. čo samozrejme uľahčuje a otvára priestor pre radikalizáciu. A potom, nakoľko ste spomenuli financovanie terorizmu, ako moji kolegovia už povedali, ja som bola súčasťou týmu, ktorý minulý týždeň sa stretol s Europolom. A Judita povedala, aj vy ste to povedali sám, že otázka Európskej útvaru pre finančné spravodajské služby je mimoriadne dôležitá. Nemá zmysel ísť cestou 5. smernice alebo je proti praniu špinavých peniazí, keď ešte len začali tento útvar, ak nespravím niečo podstatné. A podstatné je to, čo ste minimálne vyspomenuli. Európsky útvar e, pre finančné spravodajské informácie je otázka transparentnosti, posilnenia dôvery a povedala by som, že je otázka identifikácia spoločnosti a ich zámerov, ktoré prichádzajú sem a podnikajú v Európe alebo napríklad skupujú nejaký majetok alebo nehnuteľnosti v Bruseli, ale to nechcú členské štáty. Judy to spomínala, že otázka zvrchovanosti, ale nie je to ľúto. Bohužiaľ je to naša úloha, úloha moja, vaša. To nie je otázka zvrchovanosti alebo suverenity. To je naozaj otázka ochrany tých korumpovaných, ochrany tých kriminálnikov, vrátanie ochrany teroristov. Ak umožníme, aby e, takéto, takýto argument suverenity, ktorý presadzujú členské štáty, tak nakoniec to bude na stole piata smernica boja proti praniu špinavých peňazí, ktorá nebude dobre zostavená a ne, k ničomu. Ale takéto posolstvo musí jasne vychádzať z komisie a potom aj od nás, hlavne teda od tých, ktorí sme súčasťou rokovaní o smernici e, boji proti špine, e, praniu špinavých peňazí, až skutočne, že to je o boj proti takémuto financovaniu, ktorý podporuje terorizmus. A nakoniec sa chcem spýtať, čo robíme, respektíve čo robí komisia, aj pokiaľ ide o úlohu, ktorú zohrávajú kryptomeny, ma nejde len o bitcoin, pokiaľ ide o naozaj e, o ľahčovanie financovania organizovaného zločinu, vrátanie terorizmu, už nehovoriac o, chcem sa teda aj spýtať, či nejakým spôsobom e, komisár Moskoviči túto vec nejak pomenoval presnejšie, ktorý zverejnil veľmi dôležitú správu ohľadom toho, ako e, DPH je využívaná alebo obchádzaná aj vrátane Al-Kaidy, pokiaľ ide o financovanie teroristických činností, či je tam nejaká miera koordinácie na úrovni komisie, pokiaľ ide o riešenie tohto problému. Ďakujem. Ešte mám jedného e, rečníka, pani Veržian. Niekto mi ušiel, unikol? No nie, takže pani Veržia, nech sa páči. Oui, merci. Ďakujem. Chcela by som sa ospravedlniť, pán komisár, neskôr za to, že e, som premeškala vlastne skoro celé vaše vyhlásenie, ale mala som iné povinnosti, mala som iné stretnutie. Chcela by som povedať, najmä e, to, že o čo viac sa toho robí v tejto oblasti, buď tu, v komisii alebo inde, tak ako dosvedčuje stretnutia, ktoré sme absolvovali viacerí, o to viac vieme, že neexistuje jednoduché riešenie, o to viac vieme, že existujú rozmanité prístupy, e, aktéry v tejto oblasti sú naozaj veľmi heterogénni. Okrem toho, o čo viac počúvame členské štáty, o to viac máme dojem, že sa v podstate obracajú chrbtom svojim kompetenciám, svojej národnej suverenite. Um, toto netvrdím, že je chyba Európskej únie, že by si nerobila všetko to, čo má. Obávam sa, že Ehm, nás to obmedzuje v našej diskusii, v našom prístupe k tejto téme celkovo. Vnímame to podľa mňa príliš zjednodušenie. Myslím si, že toto zjednodušené vnímanie, aj keď vidím, že v oblasti prevencie, radikalizácie sa posúvame vpred postupne, obávam sa, že toto zjednodušenie nie je celkom v súlade s rovnováhou medzi potrebnou bezpečnosťou a slobodou, nech už je akákoľvek ešte viac som znepokojená, keď počúvam niektorých kolegov, ktorí sa domnievajú, že ak by policajti mali viac finančných eh, možností na sledovanie jednotlivcov, že by sme mohli predísť teroristickým útokom. Myslím si, že to vôbec nie je pravda. A chcem sa teda opýtať konkrétne, keď hovoríme o rovnováhe medzi bezpečnosťou a slobodou, teda bezpečnosť v oblasti boja proti terorizmu a taktiež v kontexte slobody. Ja som francúzska, mám aj ja isté obavy po nedávnom zákone, ktorý bol nedávno odsúhlasený u nás vo Francúzsku. A ďalej ešte k otázke pani Gomeš, čo sa týka spolupráce s tretimi krajinami. Ona hovorila o spolupráci s krajinami Perského zálivu. Po našej ceste, teda pardon, po misii v kontexte Francúzska sa trošku obávam o spoluprácu s Tureckom, pretože vieme, že definícia Turecka, terorizmu v Turecku je z nášho pohľa vnímanie dosť e, zložitá a ťažko pochopiteľná. Mnohé osoby, ktoré sú v súčasnosti v tureckých väzeniach, e, boli odsúde rozhodného terorizmu a pritom nemali s terorizmom nič spoločné. Teda to ma tak trošku vracia k predchádzajúcej otázke a síce, keď sa spolupracuje s tretimi krajinami, nakoľko sa nastoluje aj téma slobody. Ďakujem. Ďakujem pekne, to bol posledný rečník. Ešte niekto z výboru TER? Nikto? Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za otázky a za vašu angažovanosť v tejto veci. Naozaj sa pokúsim a zareagovať na väčšinu otázok. Odpustia, ak budete mať pocit, že to nie je adekvátna odpoveď. Kľudne ma oslovte mimo a nikoho nevnechám, pokiaľ ide o tie chyby, ktorých sa možno dopustím. Vy ste, pán predseda, začali s veľkou kontextovou otázkou, pokiaľ ide o rozsah toho problému online prostredí. A ja sa tomu nechcem vyhnúť. Darí sa nám dobre, aj pokiaľ ide o tie postúpenia kde pracujeme s desiatkami tisíc e, informácií. Čiže pokiaľ je postupenie informácií, e, ktoré rádovo idú do desiatok tisíc, a takisto pokiaľ ide o spoločnosti a firmy, ktoré e, zosilňujú tú detekciu a takisto odstraňovanie takýchto informácií. Ešte stále máme stovky tisíc, ak nie aj viac, obsahu alebo materiálov informácií, ktoré stále pretrvávajú v online prostredí a preto je to taká výzva tak z pohľadu rýchlosti, ako aj rozsahu toho odstraňovania takéhoto obsahu. E, rýchlosti alebo tempa, pretože čím dlhšie je nejaká vec na online prostredí, tak o to viac je možné ju šíriť a o to efektívnejší je ten dosah a preto tak mnoho ľudí, ktorí sa týmto zaoberali, e, išli práve cestou tej zlatej hodinky Golden Hour, tak aby do hodiny bol ten obsah odstranený, alebo čo ešte lepšie, vôbec nedovolí takémuto obsahu, aby sa tam dostal. A rozsah, pretože bez ohľadu na to, aký pokrok dosiahneme na veľkých platformách, je tu problém migrácie tých dát alebo údajov na mnohé iné platformy. Ako som už povedal, Europol teraz e, spolupracuje s viac ako stovkami platformiem e, odhalili materiál asi na 150 platformách. Nepodarí sa nám vlastne e, kontaktovať alebo teraz nastoliť kontakt so každou e, platformou. Napríklad e, je tam pár platformiem, ktoré sa úzko identifikujú s Daesh alebo s islamským štátom, teda s ľuďmi, ktorí produkujú takýto materiál je ťažko dosiahnuť do takýchto platform spoluprácu s nami, ale môžeme e, si počínať lepšie, ako tomu bolo doposiaľ, pokiaľ ide o oslovenie, spoluprácu a podporu systému ECHA, ECHO, pokiaľ ide o ostatné platformy. Môžeme si počínať lepšie, ako tomu bolo doposiaľ, ako náhle takýto materiál a informácie identifikujeme, pokiaľ ide o potom ďalšie zdieľanie a podelenie sa o ne s orgánmi na presadzovanie práva, kde je to legálne, kde sa to dá, a tak aby sme mohli to dosledovať. A musíme si lepšie počínať, a tu sa dostávam v podstate vaše otázky, e, pokiaľ ide o monitorovanie. Pretože v tejto chvíli v niektorých ohľadoch e, je to e, isté zhrnutie spätných väzieb, spätnej väzby, ktorú dostávame od partnerov. Či už ide o skvelú prácu, ktorú robí Europol, chcem zdať hold, alebo práca, ktorú robia niektoré členské štáty, nie však každý členský štát má zriadený útvar pre postupenie internetových informácií. Tí, ktorí nemajú takýto útvar, prosím, zriadte ho. Alebo naši partnery na platform. Ale z, doslovenie tohto obrazu alebo také zhromaždenie všetkých tých vecí a informácií o tom, ako to robíme, ako to vyzerá, tak to je stále výzvou. Čiže právom ste položili takúto otázku. Ešte jedna vec, eh, ku ktorej sa chcem vrátiť, a tá zaznela vo viacerých otázkach, eh, napríklad do otázke pani Sargentini. A ide síce o to, na čo sa sústredíme. V prvom prípade, a to je jasné z práce, eh, ktorý robí útvar v rámci Europolu, ale aj tie existujúce národné útvary pre postupovanie informácií z internetu, sústredíte sa na informácie, ktoré sú nezákonné alebo ktoré podnecujú k nezákonným činom. Všetci sme súhlasili, vy ste súhlasili a dohodli sa, že pokiaľ ide o terorizmus a v rámci teda smernice o boji proti terorizmu je e, séria vecí, ktoré sú považované za nezákonné. E, výcvik, nábor, nabadanie ľudí k vycestovaniu do zón konfliktu sú tam veci, na ktorých sme sa dohodli, že by mali byť potierané, pretože sú nezákonné. Ako samozrejme aj čokoľvek ostatné, čo podnecuje k samotným trestným činom, alebo teda teroristickým činom. Článok 21 tejto smernice to veľmi jednoznačne stanovuje. Čiže tá prvá primárna vec, ktorú robíme, pokiaľ ide o sústredenie sa na takýto typ obsahu, je, že sa sústredujeme na tie veci, ktoré sa viažu k opatreniam dohodnutým na úrovni EÚ, ktoré sú považované za nezákonné. V niektorých krajinách to doplnili aj národnou legislatívou, ktorá však nie je jednotná. Avšak e, legislatíva EÚ aj vďaka práci tohto parlamentu je zjednotená naprieč členskými štátmi. A v druhom prípade po tom, čo je identifikovaný takýto materiál alebo obsah, je pravda v reakcii na otázku pani z ako to aspoň ja chápem, že Európol má systém dialógu, keď teda postupujú tieto informácie s platformou, aby sa ubezpečili o názore platformy ohľadom dodržiavania vlastných podmienok fungovania alebo teda prevádzky. A to je súčasť také e, spolupráce, súčinnosti s platformami, pokiaľ ide o príjmanie krokov podľa ich spôsobu fungovania, ich e, operatívnych podmienok, alebo aj pokiaľ ide o nejaký posudok e, alebo posúdenie situácie z pohľadu orgánov na presadzovanie práva, pokiaľ ide o veci, ktoré môžu byť v rozpore s legislatívou EÚ. A je to práve tento rozmer spolupráce, o ktorom vám hovoril práve Europol, ktorý je veľmi dôležitý z pohľadu rozvíjania spolupráce s platformami a preto sa im podarí 80-90 postupených vecí odstrániť z internetu. A nie ide len o obsah, ktorý produkujú džihadisti. To je obsah, ktorý e, nedodržuje to, čo som povedal a bez ohľadu na to, kto ho e, vypracuje, Súvisí to tak e, s tými, ktorí považujú rasu za nadradenú, tak ako, ako s pra, extrémnou pravicou, ale z pohľadu praktického praxe je teda skutočne viac e, džihadistického obsahu, čiže tie aktivity môžu byť troška naklopené, naklonené na tú stranu, ale nie je to kvôli tomu, že už od samého počiatku by sa sústredili na ten džihadistický rozmer, ale to z toho dôvodu, že je to najväčší objem toho materiálu, s ktorým máte dočinenia. Pokiaľ ide o otázku účinnosti nejakých e, protiargumentov alebo ideológií, e, viacerí ste sa na to pýtali, e, začnem pani Grisbeck, to je skutočný problém, skutočná výzva, tak ako aj všetká práca preventívneho charakteru, pokiaľ ide o posúdenie toho, ako úspešne si počínate. súhlasím s kolegyňou, ktorá sedí vedľa vás, ktorá povedala, že výzvou je ehm, zakotviť tie, tie opatrenia, ktoré robíte, pokiaľ ide o takýto boj, aby to bolo zakotvené v, konkrétnom, v konkrétnej práci. Ja som tiež v Vírsku robil veľa na poli prevencie, snažil som sa zabraniť e, radikalizáciu ľudí, ale tie techniky, ktoré sme používali, boli pomerne identické, hlavne v tých komunitách, e, tí mladí boli, a nemám lepšie slovo, e, boli nejakým spôsobom naberaní alebo teda presviečaní tými, ktorí chceli páchať takéto násilné trestné činy. Ja viem, ako ťažké je zorganizovať takéto typy programov a viem, ako ťažké je aj merať ich úspešnosť, ale môžem vám povedať, že je úplne nevyhnutné ísť cestou takýchto programov. Je úplne nevyhnutné ich realizovať. Aj nakoniec sa vám podarí e, vyriešiť jedného, dvoch ľudí, ak to robíte v rozsahu, alebo teda, ktorý sa netýka vzdelávania alebo mladých, alebo bývalých väzňov, ak to robíte v prostredí internetu, tak určite sa nestáva jednoduchším meranie tej úspešnosti. Dá sa pozerať na tie programy a projekty, ktoré podľa vás prinášajú nejaké výsledky a pokúsiť sa potom posilniť tú osvedčenú prax, osvedčené postupy. Pani Grisbeck sa pýtala, či všetky členské štáty sa do toho zapájajú. Odpovede nie som si istý, či to robia všetky členské štáty. Niektoré členské štáty sa necítia tak priamo konfrontované týmto problémom ako iné, ale tie členské štáty, ktoré e, z dôvodu vlastných skúseností museli čeliť tomuto problému, tak majú celú sériu e, programov. Vo Francúzsku ste spomínali Stop džihadizmu, e, skvelá platforma podľa mňa, odporúčam ju stále aj ostatným ako modelovú platformu. Potom sú tu belgické programy, potom je tu nemecký program Live Democracy, ktorý sa snaží zapojiť aj federálnu úroveň, ktorý osobitne šitý na okolnosti v Nemecku. Spojené kráľovstvo má viacero modelov, niektoré z nich môžu byť užitočné aj inde, prenositeľné, ale nie všetky, lebo opäť sú nastavené na konkrétne okolnosti a v Holandsku je projekt, ktorý sa volá Hovorte, Speak Up. Dobrý projekt, ktorý sa sústredí na študentov a mladých ľudí. Takže neviem, či existuje nejaké riešenie, ktoré sa dá napasovať všetkým. Ja si myslím, že aj keď hovoríte o online prostredí, musíte nastaviť veci, ktoré zohľadňujú rôzne typy scén, rôzne typy víziev a okolností. Myslím, že musíme zapojiť odvetvie do tohto. Vy ste spomínali, že ste pozvali Google, pán predseda, bohužiaľ nemohli prísť. Ja vás môžem len pozbudiť v takom, snahe, aby ste sa s nimi spojili, lebo oni robia skutočne prelomovú prácu, pokiaľ ide o využitie ich e, prístupov, ich znalostí, pokiaľ ide o presmerovanie ľudí, ktorí vyhľadávajú materiál, ktorý smeruje k radikalizácii. a Pán predseda hovorí, e, skôr ako budem pokračovať, e, pán komisár, chceli prísť na radu ale na poslednú chvíľu si to rozmysleli, pokiaľ ide o ich účasť teda na, na, na rade. E, prosím, toto nevnímajte ako kritickú pripomienku na ich adresu z mojej strany. Ja myslím si, že e, robia v mnohých ohľadoch dobrú prácu, pokiaľ ide o to, aby zabezpečili, že ľudia, ktorí vyhľadávajú takýto materiál, ktorý potenciálne viedol k radikalizácii a potom ich postupne odvádzajú e, v rámci tých vyhľadávaní k inému materiálu, ktorý sa kriticky pozerá na veci, ktoré pôvodne vyhľadávali a je to práve takýto typ iniciatívy, ktorý myslím, že musíme využívať, ako aj práca na tie príklady, ktoré vidíme v rámci jednotlivých členských krajín. Viacerí ste sa pýtali na aktivity tretej krajiny, či sú to salafistické aktivity, ako spomínala pani Holmajerová, alebo či ide o financovanie z tretich krajín, ako spomínala pani Sipel. Sme si vedomi toho, že financovanie tretich krajín a vplyv je relevantný v tejto oblasti. Sústredíme sa na to. Mali sme viacero diskusí v rámci komisie s ľuďmi, ktorí na tom pracujú. Navštívili sme ľudí aj v teréne, pokiaľ ide o Molenbeek. Spomínam to len preto, lebo to je tá najnovšia návšteva, alebo najnovšia tak taká návšteva misia, ktorú sme realizovali, ktorí sa boria s týmito výzvami a je ťažké si stanoviť e, nejaký postup na úrovni EÚ, ako riešiť e, vec, ktorá sa týka samotného jadra toho, ako rozmanité a rozdielne verejné orgány pristupujú k náboženským obciam a náboženským orgánom. Je to iné v jednotlivých krajinách, ale prosím, nemajte dojem, že to ignorujeme. A takisto neopomíname ani výzvu, e, ktorú znamenajú tí, ktorí sa navracajú, ktorú prinášajú tí, ktorí sa navracajú e, z pohľadu e, problému radikalizácie, teda tí, ktorí sa vracajú do krajín e, pôvodu. Aj napriek tomu, že sami nie sú pripravení páchať násilné činy, môžu šíriť nejaké radikalizované posolstva, ktoré iných môžu naviesť na cestu násilia. Tu je téma viacerých schôdzi, ktoré sme absolvovali, pokiaľ ide o kontext siete na boj proti radikalizácii a v e, lete minulého roku vypracovali skvelú štúdiu, pokiaľ ide o rôzne aspekty e, víziev, ktoré sa spájajú s tými, ktorí sa vracajú. A to nebola len výzva v oblasti bezpečnosti, ale aj taká tá sociálna spoločenská výzva, výzva integrácie a výzva, ktorú, alebo problémy, ktoré môžu prinášať do komunít, pokiaľ ide o narušenie ich chodu, alebo dokonca aj šírenie radikalizovaného materiálu som teda veľmi rád, e, že sa toto stretnutie venovalo aj týmto témam. Nede tu len o mladých ľudí, ako e, určiť, ktoré skupiny sú najzraniteľnejšie. Pán Jurek sa na to pýtal, ale aj iní. Na základe skúseností, odborníkov z praxe, ale tiež e, Vieme, že sú niektoré skupiny, ale nie sú to e, e, jediné tieto skupiny v rodoch mladých ľudí, ktorí nie sú v žiadnom vzdelávacom zariadení, ktorí sú možno v rôznych zariadeniach e, v z dôvodu nevhodného správania. Teda odborníci, ktorí sa tejto téme venujú, si môžu posúvať skúsenosti, môžu sa navzájom informovať a vymeniať si osvedčené postupy. Podpora integrácie je súčasťou e, výzvy. Ak by som mal odpovedať na otázku pani Gomeš, možno by ju zaujímalo, že sme v komisii dnes diskutovali o tom, ako by sme mohli pracovať e, na úrovni celej komisie, tak aby sa venovali ešte väčšie zdroje vzdelávaniu, taktiež e, aj v kontexte EAK e, v oblasti kultúry, aby sa to využívalo na podporu integrácie a na zabránenie šíreniu radikalizácie a materiálu, ktorý sa týka radikalizácie. Ešte k tretím krajinám, ak dovolíte. Pre tretie krajiny osob, ktorí sa vracajú e, z vojnových zón, e, je tu jedna veľká výzva. A síce v dôsledku oslabenia islamského štátu dochádza k e, čoraz častejšiemu návratu týchto ľudí späť do týchto krajín. Teroristi, ktorí boli v Iraku alebo v Sýrii, nevycestovali z európskych krajín. Je to problém s ľuďmi, ktorí sa vracajú späť do týchto krajín alebo sa vydávajú na cestu inám na iné e, miesta, kde je nestabilita, Afganistan, Jemen alebo Líbia. Mm, je našim záujmom, podľa mňa, pokúsiť sa pomôcť krajinám v našom susedstve najmä, ktoré sú postihnuté ťažkosťami súvisiacimi s e, týmito ľuďmi, ktorí sa vracajú z Iraku a zo Sýrie. A preto kladáme veľké úsie do vývoja sieti dialogu CT, Snažíme sa vypracovať programy, už máme konkrétny program na podporu bezpečnosti aj v boji proti terorizmu, najmä v našom susedstve. A podľa nedávnych odhadov zhruba 2 miliardy je suma mm, rôznych programov, ktoré majú nejakú bezpečnostnú dimenziu v kontexte spolupráce s týmito tretími krajinami. V tomto procese, a tu reagujem na poslednú otázku od pani Veržia, v tomto procese s Tureckom alebo s ktoroukoľvek inou krajinou sa snažíme o to, aby naša spolupráca bola zakotvená v našich hodnotách. Nebudeme šíriť eh, takú spoluprácu, ktorá by podkopovala tieto naše hodnoty. Teraz by som sa obrátil na ďalšiu tému, ale ešte predtým ako sa vyjadriem k boju proti praniu špinavých peniazí, by som sa vyjadril ešte k otázkam bitcoinu, ktorý sa údajne používa ako zdroj financovania terorizmu. O tom vieme. Predovšetkým, ak e, sa robia kroky s bitcoinom, ktoré sú nelegálne, na to by sme sa mali zamerať tak či tak, ale my sa zameriavame konkrétne na bitcoin a iné virtuálne meny ako na nástroj, ktorý uľahčuje pre špinavých peniazí a následne využitie týchto zdrojov na terorizmus. A preto prebehlo viacero konferencií na úrovni Europolu, myslím, že aj v letných mesiacoch nedávno o tom, ako posilniť boj proti zneužívaniu týchto virtuálnych mien na trestné účely, na boj proti, teda na pranie špinavých peňazí či na teroristické účely. My vám tieto informácie a podklady veľmi radi posunieme v prípade, že ich ešte nemáte. Čo sa týka otázok, eh, ktoré sa týkajú toho, čo chceme urobiť na to, aby sme posilnili eh, činnosť eh, registrov a taktiež FIU v oblasti boja proti terorizmu. Ja súhlasím s pani Sargentini, s pani Gomežou a s ostatnými, ktorí tvrdia, že to má aj európsku dimenziu a že na to by sme sa mali zamerať. A preto Zrejme som trošku prekočila rámec našho dnešného stretnutia a chcem podporiť eh, vašu prácu v oblasti 5. smernice o boju proti eh, praniu špinavých peniazí. A chcel by som zdôrazniť zároveň, že keď odsúhlasíte posilnenie nástrojov FIU a taktiež posilnenie registrov transparentnosti, čo ide ruka v ruke so štvrtou a piatou smernicou o praní špinových peňazí, že sa začneme venovať aj spôsobom, ako na tom ďalej stavať. Jestli, že musíme si to s vami ešte ďalej prejednať, ale chceli by sme orgánom činným trestnom konaní dať prístup k národným registrom centrálnych bank a tiež sa chceme pozrieť na to, ako ďalej podporovať spoluprácu medzi finančnými oddeleniami pre spravodajstvo a taktiež medzi nimi a orgánmi činnými v trestnom konaní práve preto, aby sme posilnili um, európsku štruktúru v tejto oblasti. Neviem, či e, vás toto naplňa nádejou, možno práve naopak, pretože to znamená, že máte pred sebou ešte viac práce v tejto oblasti a ja to chápem, keď sa chystáte teraz do 9. trialógu o 5. smernici o praní špinových peňazí. Myslím si, že je to dôležité, pretože pranie špinavých peňazí a iné druhy zločinnosti sa nestrácajú. Práve naopak rozvíjajú sa, menia sa, sú čoraz zložitejšie v niektorých aspektoch a preto sa musíme aj my prispôsobiť, musíme posilniť aj my naše formy reakcií. Ďakujem e, za vašu aktívnu účasť, za váš aktívny záujem. Dúfam, že som na všetko reagovala. Ak nie, tak sa k tomu ešte vrátime. Ďakujeme pekne, pán komisár to, čo ste spomenuli na záver, e, smernicu o boji proti praní špinavých peňazí. Áno, deviatý trialóg, to dokazuje, že tu je len prázdne diskusie. Ide o skutočnú legislatívnu prácu a chcel by som pripomenúť kolegom, že to, že ste tu s nami ako súčasť tohto dialógu o bezpečnosti, znamená, že my chceme v našom výbore rozvíjať aj bezpečnostnú dimenziu kolegovia sa tomu veľmi intenzívne venujú. Nielen tejto smernici, ale ostatným smerniciam, ktoré sú súčasťou našich strategických cieľov. Kolegovia na tom usilovne pracujú v našom výbore, aby sa z toho stala realita. A tiež by som rád poznamenala, že vy ste tiež v kontakte s výborom TER, s výborom na boj proti terorizmu, ten je aktívny a bude aktívny aj v ďalších mesiacoch eh, začiatkom budúceho roka. Teda vieme, čo robíte, nielen eh, ja vás sledujem na Twitteri, eh, aj mnohí iní to robia. Vieme, čo všetko robíte a aké úzke sú prepojenia medzi vami a našim výborom. Táto diskusia je veľmi významná pre nás aj tematicky je pre nás veľmi významná. Teda ešte raz eh, vrelá vďaka. Tretí dialog o bezpečnosti prebehne v prvom semestri budúceho roka. Chcel by som, eh, aby náš výbor si zachoval um, úzky kontakt s vami v oblasti bezpečnosti. Teraz eh, máme vytvorený nový osobitný výbor pre boj proti terorizmu, teda to je ďalší nástroj. Zajtra, možno to kolegovia prepočuli, alebo tu neboli, zajtra sa chcete predložiť správu o interoperabilite. A my využijeme prvú možnú príležitosť, aby sme to s vami prejednali. Myslím, že to je veľmi zaujímavé pre náš výbor. náš výbor sa tejto správy potom aj ujme. Teda zajtra sa to chystáte predložiť. My e, si to s vami veľmi radi prejednáme pri najbližšej možnej príležitosti. Aj to je téma, ktorá je nám veľmi blízka. Teda ešte raz ďakujem kolegom je to pondelok večer tu v Štrasburku. Ešte raz srdečná vďaka tým, ktorí ste prišli. Komisári sú na to zvyknutí. Pre nich to nie je nič, ale pre nás. Ešte raz veľa vďaka. Thank you. Thanks, colleagues, for the excellent debate. Um, we, we could pause for until 2030. Um, we have the, we have the electronic vote. Hlasovanie máme naplánované o 20.30, teda dovtedy odročíme schôdzu na niekoľko minút. Viem, že väčšina z vás by sa najskôr, eh, čo najskôr pustila do hlasovania, ale musíme počkať presne do 20.30. Dear colleagues, um, I'm ready to start the vote, but I think, uh, I think there's just some uh, activity going on, some voting activity going on, so um, I can wait till that happens. The rapporteur is here, Mr. Carau. Kolegovia, srdečne vás zdravím, teším, že sme sa tu zišli v takomto hojnom počte. Ak ste všetci pripravení, tak uh, začneme. Thank you, Thomas, for that um, that uh, reassurance. I'm ready. Takže keď ste všetci pripravení, ja som hotový, môžeme začať. E, nie všetci sú ešte na svojich miestach. E, jedna kolegyňa nemá hlasovaciu kartičku, už nám to oznámila, takže budeme ju pripočítavať. Ešte niekto, prosím, si zabudol hlasovaciu kartičku? Nie, dobre. Takže kolegovia, pristupujeme k elektronickému hlasovaniu.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 Peniamých peňazí v trestnom práve. Ide o mandát na začiatok rokovaní v rámci trilógu. Ako ešte kolegovia vedia, podľa pravidla 174 hlasovanie po častiach nie sú povolené v rokovacom poriadku. Je to tak stanovené, bola dosiahnutá dohoda medzi spravodajcom a tenými spravodajcami hlasovaním zo zozname sú uvedené kompromisy 3, 5 a 6, ktoré by E, mali obsahovať oddelené hlasovanie v odsekoch 3, e, odsek 2a, taktiež 4, 2a, 6, vložka AB. Týmto e, upozorením na začiatok sa dostávame teraz k vyjadreniu spravodajcu. Ak sa chce ujať slova veľmi stručne, pán Korel. Rapidamente, rapidamente. Ve, very fast. Veľmi rýchle. Som e, rád, že sa mi podarilo doraziť, e, pretože 15 hodín cesty. Chcem sa veľmi rýchle poďakovať e, všetkým tieňovým spravodajcom, s ktorými sme odviedli túto prácu, ktorá viedla k vypracovaniu tejto správy. Je to dôležitá správa z pohľadu tejto tohto výboru ako Európskeho parlamentu, pretože to je ďalší krok boja proti organizovanému zločinu pokiaľ ide o zásah do ich majetkov, do ich kapitálu a predovšetkým ide o návrh komisie. A my sme sa snažili e, vymedziť politicky, chceli sme postúpiť ďalej v našej politickej e, pozícii a chceli sme ísť ďalej a uvidíme, či sa nám podarí získať dostatočný mandát. Ešte raz sa chcem poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom, všetkým tým, ktorí sa zúčastnili. A toľko tu uzavriem. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Niektorí kolegovia naozaj majú za sebou veľmi strastiplnú cestu dnes. Takže pokúsime sa to vybaviť čo najrychlejšie. Začneme e, najskôr návrh 28. Otváram hlasovanie. Vote is closed. Konec hlasovania. Zamietnuté. Compromise on article Kompromis článku 1. Otváram hlasovanie. Vote is closed. Konec hlasovania. Prijaté. Kompromis k článku 2. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté. Ďalej, návrh 96. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis k článku 3, prvá časť. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté druhá časť. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 114 a 115 spoločne otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis článku 4. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis článku 5, prvá časť to je A pár, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 144. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 148. Otváram hlasovanie. Sorry, Tanya, that looks tiring. Vote is closed. Koniec hlasovania. Zametnuté. Kompromis článku 6. Otváram hlasovanie. Prvá časť. First part. Vote is closed. Koniec hlasovania. Prijaté druhá časť. Otváram hlasovanie. Vote is closed. E, koniec hlasovania. That's carried. Prijaté. Amendment 162. Vote is open. Machines are a little bit... 174. O, otváram konec hlasovania. And that's rejected. Zamietnuté. Kompromis k článku 7. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté. Kompromis článku 8. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté kompromise k článku 8a nový. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 173. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis článku 9. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis článku 10. Otváram hlasovanie. Prepačte, kolegovia. 9.28. Otváram hlasovanie. Ďakujem za upozornenie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis článku 10. Otváram hlasovanie. Vote is closed. Zatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis v článku 12, to je za, pardon, hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Schválený. Kompromis v článku 13, môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválený. Pozmeňujúci návrh 30. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené 31. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválený. 33. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválený. Júri 1. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. 34. Kto môžete hlasovať? Zatváram hlasovanie. Zamieta sa. Júri 2, môžete hlasovať. Aj prístroje už sú trochu unavené, ako aj my všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujem sa na 38, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Ekon 2, môžete hlasovať. zatváram hlasovanie. Schválené. Júri 3, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. DV 2 a pozmeňujúci návrh 1, identické, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňte návrh 41. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 42. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený Ekon 3. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeň sa 43. Prepačte. 46. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Júri 4. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. 9.3. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Závrh 47, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňte návrh 48, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Júri 5, Uzatváram hlasovanie. Schválený. sa návrh 50. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 52, prvá čas. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa druhá časť. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Poďme sa na vrch 57. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Júri 7. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Poďme sa 58. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválený. Pozmeňte sa na vrch 63. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Zamieta sa. 64. Prvá časť. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Zamieta sa druhá časť, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa DV5, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 65, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa 66, môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválený. Ekon 6, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. DV6, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený pozmeňujúci návrh 74. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. 97. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Júri 14. Môžete hlasovať. Zotváram hlasovanie. Schválený. Pozmeňte návrh 73, alebo prepačte, prepačte, 73, 75 až 85 blok. môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Juri 12, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Záverečné hlasovanie bude menovité. Môžete hlasovať. The vote is closed. Uzatváram hlasovanie. 39 za, nikto proti, 4 sa zdržali. Text je schválený. A teraz hlasovanie o vstupe do, do rokovaní. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Prepačte, nikto nehlasoval? Hlasovali všetci? Zatváram hlasovanie. Schválené. 38 za, nikto proti, dvaja sa zdržali. E, gratulujem spravodajkyni a taktiež tieňovým spravodajcom. Ďakujem kolegovia, viem, že niektorí si sa sem dostávali ťažko už sme dohlasovali. Tak je to naša posledná schôdza tento rok. Ďakujem za vašu prípravu. Ďakujem všetkým, už nikto ma nepočúva, ale ďakujem aj tak. A šťastné a veselé. See you, see you in the new year. Uvidíme